slovenským občanom, ktorí sú neprávom zadržiavaní. Dámy a páni, teraz prejdem k oznameniam. Um, ehm, výbor um, Júri schválil mandát pani Rina Koroniakári, ktorý vstúpi do platnosti od 5. februára 2014. Ja, navrh, ja navrhujem, aby sa tento mandát schválil. Sú voči tomu námietky? Nie je tomu tak. Tým je potvrdený tento mandát. Príslušné výbory takisto